So good Takže príjemné popoludne. Budem pokračovať po nemecky. Prosím, nasadte si sluchadla. Stratili sme jedného kolegu e, a síce kolega Sojny opustil parlament, je momentálne členom fínskeho parlamentu. Pevne verím, že v rámci svojej národnej činnosti nezabudne celkom na európsku myšlienku a že ju opäť oživí. V novej činnosti e, mu želáme veľa úspechov. Máme e, takú situáciu, že môžeme privítať e, kolegu Samko Teru, nového kolegu z Fínska. Dovolte mi teda, aby som ho privítala E, kolega je tiež e, v skupine FD, takže program e, rozšírime dnes o voľbu nového podpredsedu, pretože pán Sony vystúpil z nášho výboru. Môžeme teda rozšíriť program o tento jeden bod. Túto správu ste, myslím, dostali všetci včas že táto možnosť tu bude prezentovaná. Ďakujem, pani predsednička. Ja som nedostala žiadnu informáciu o tom, že by sme dnes mali hlasovať o tejto zmene. Ja by som požiadala, ak by bolo možné, aby sme to preložili na budúcu schôdzu nášho výboru. Sie haben keine, Sie haben keine Nachricht Nedostali ste žiadnu správu o tom, že dnes budeme hlasovať, ale dostali ste správu, že e, skupina miesto e, kolegu, ktorý e, odstúpil, navrhuje nového kolegu. Je to prvé zasadnutie. Myslím si, že to môžeme teda vybaviť a nie je potrebné to odsúvať. Nie je žiaden dôvod to odsunúť. Ak mi môžeš uviezť dôvod, prečo by sme tak mali urobiť, tak to môžeš urobiť. Ale teraz dávam najprv slovo pánu Takulovi arvoisa puheenjohtaja. Pani predsedníčka, chcel by som privítať pána Tahu. Ide o to, že v tejto inštitúcii by sme e, mali e, postupovať e, týmto postupom pána Terhu poznám veľmi dobre. Môžem povedať len toľko, že je to veľmi dobrý kolega, kooperatívny a v každom prípade by tu mohol zastávať funkciu podpredsedu. Takže dúfam, že budeme postupovať tak, ako sme postupovali vždy doteraz. Um, ja by som chcela podporiť kolegyňu, tiež som o tom nevedela. A keď to nemôžeme odložiť do budúceho zasadnutia, mohli by sme to odložiť na zajtra, aby sme sa mohli o tom medzi sebou porozprávať, alebo delegácie, aby sa o tom mohli poroz- po- pozhovárať. Mohla by som dať teraz hlasovať a tí, ktorí sú za, e, by boli vo väčšine, ale pokiaľ teda socialisti potrebujú ešte jeden deň na to, e, tak e, e to znamená hlasovať e, podľa Tehonta, tak to urobíme na zajtra. Som ochotná pristúpiť na to, že to odsunieme do zajtra, ale na nejaký dlhší termín odsúvať, to by myslím si nebolo správne. Maria? Bueno, no me ha parecido que... Nemala som pocit, že by sme žiadali niečo zvláštne. Bol tu návrh programu je tu návrh v zmene programu. Ide o to, že sa má zvoliť podpredseda. Ja samozrejme rokovací poriadok poznám. Ide na čo žiadame o pár hodín, aby sme si to prediskutovali. Vy viete veľmi dobre, pani predsednička, ako sme hlasovali minulý krát. Viete veľmi dobre, akú kampaň vo Fínsku urobila táto politická strana, aké hodnoty obhajovala táto strana. Nie sú to hodnoty, ktoré my zdieľame a preto by sme si to chceli trochu prediskutovať a ďakujem, keby sme teda, prehlasli, teda preložili to hlasovanie na zajtra do obeda. I like... Haru, nemáš slovo. Ja ťa mám veľmi rada, ale nemáš slovo teraz. Dobre, už nikto nebude o tom hovoriť. Nie je to žiadna diskusia teraz. Ja som pridala, že chcete hlasovať zajtra keď ste hovorili, najskôr ste hovorili na budúce. Dobre, teraz ste povedali, že zajtra. Dobre, takže zajtra od 9.00 budeme hlasovať a potom sa budeme venovať našej činnosti. Dobre, áno. Nemusíme tu bezpodmienečne stanovovať akési hranice. Je to zmena rokovacieho programu. V poriadku, dávam vám šancu tak urobiť. Zajtra o 9. E, budeme teda o tom hlasovať. Ďakujem za porozumenie, aj za porozumenie nášho kolegu. Máme pravidlá, e, ktoré musíme dodržať a pokiaľ sa nejaké problémy vyskytnú, musíme ich riešiť. Dostávame sa k druhému bodu nášho programu. Pokiaľ e, ide o zápisnicu, schválenie zápisnice. E, pokiaľ e, teda máte nejaké problémy s tým, oznámte mi to do konca dnešného zasadnutia, ináč je e, zápisnica schválená. Bod číslo 3 oznámenia predsedničky. Zasadnutie je vysielané, to znamená, že každý ho môže vidieť, aj kolega Sony vo Fínsku. Ak sleduje toto zasadnutie, tak mu želáme e, všetko dobré, všetci mu v tom pomôžeme a nový kolega, ktorý je prítomný, možno e, bude môcť e, tiež kolegovi Sonimu postúpiť niektoré myšlienky alebo nápady. V tomto ohľade bol skutočne európskeho ducha. Máme tlmočenie do češtiny, všetko okrem češtiny, estončiny, litovštiny, malčtiny a švédštiny e, do všetkých ostatných jazykov sa tlmočí. Aj z nich. Chcela by som vám vysvetliť, e, čo sme v posledné dni dosiahli. European Heritage Label sa momentálne nachádza na veľmi dobrej ceste. Vy ste nás poverili tým, aby sme rokovali s radou, aby sme dostali e, čo najskôr druhé čítanie, snažili sme sa o to, podarilo sa nám to, sme veľmi radi, že túto záležitosť sme vybavili. E, zapojili sme do toho všetkých tieňových spravodajcov, boli všetci e, informovaní, nikto nemôže povedať, že sa niečo robilo bez nich. Rada ministrov pre e, kultúru a vzdelávanie e, vydala e, vyhlásenie. Rada by teraz svoj názor formálne chcela prezentovať v júni. Bude sa o tom hlasovať a po hlasovaní v septembri na našom prvom zasadnutí parlamentu sa bude o tom hlasovať. Myslím si, že môžeme sa spoliehať na to, že táto myšlienka nového Heritage Label e, bude dostatočne plodná a budeme mať e, dostatok príležitostí v budúcnosti e, približiť túto problematiku Európanom rovnako aj vo Fínsku. Pevne verím, že s tým budeme mať úspech. Okrem toho delegácia parlamentu navštívila Turku a Tallinn kolegom by sme radi dali príležitosť eh, povedať nám niečo o tejto eh, ceste. Jeden z kolegov je momentálne zamestnaný, ale áno, predsa len má čas, takže dávam mu slovo. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Myslím, že sa dá povedať, že máme za sebou veľmi úspešný týždeň v Turku a v Taline Zaznamenali sme, alebo zažili sme veľmi dobre zorganizovaný na obidvoch miestach s plánovaným programom, so šikovnými ľuďmi, ktorí boli veľmi nadšení a angažovaní. Samozrejme, minimálne ja osobne. Myslím, že môžem hovoriť aj za kolegov, že sme boli My sa, my sa veľmi tešili, pretože vieme, že náš kolega Hano je z Turku a on tiež pre nás pripravil veľmi pekný a príjemný večer. Mohli sme si zaspievať niektoré fínske ľudové piesne. Myslím, že sa dá povedať, že Turku malo pripravený veľmi komplexný program, bohatý program a podarilo sa nám získať dojem z mnohých vecí, ktoré tam prebiehajú. No a ak by sme to mali porovnať s Talinom, tak Talin, alebo charakteristická črta e, Talinu je, že má obmedzený rozpočet, ale e, tiež sa im podarilo pripraviť e, veľmi inšpirujúce podujatia Takže nie je to vždy len o peniazoch, samozrejme peniaze sú dôležité, ale sú ľudia inšpirovaní a chcú niečo urobiť pre miesto, tak iste sa im podarí priniesť niečo dobré a inšpiratívne. Takže máme dobré skúsenosti a s organizátormi sme sa prosprávali o ich doterajších skúsenostiach a čo sa dá lepšie urobiť na budúce a ako podporiť nadchádzajúcich kandidátov. Vo všeobecnosti myslím sa dá povedať, že to bol veľmi úspešný, úspešná cesta. Mária. Mária. Ďakujem. Tiež by som dodala k slovám pána Lokegarda, že ja som bola súčasťou tejto delegácie a že to bolo podľa mňa veľmi úspešná cesta. Pogratulovala by som Hanuovi hoci samozrejme existujú nejaké rozdielne názory k niečomu, ale organizácia v Turku bola vynikajúco. Ďakujeme aj jemu za jeho osobný prístup a prínos. A tiež by sme im zagratulovali aj kvôli tomu, že tie dve mestá sa im podarilo začleniť veľkým spôsobom svojich občanov do týchto aktivít a to je niečo veľmi dôležité. Gratulujeme im za to a gratulujeme aj tiež tým, ktorí umožnili organizáciu tejto delegácie a tejto cesty. No nech sa páči, poprosím ale stručne. Áno, bol som v Turku, ale ešte predtým s pani predsedničkou v Cannes. Ale podarilo som mi predsa len dostať do Turku. Jedna dôležitá vec, ktorá ukazuje, že e, nie vždy to musí byť e, veľké mesto, s vynikajúcou infraštruktúrou na to, aby sa stalo e, hlavným mestom európskej kultúry. Mesto Turku ukázalo, že má môžu existovať zaujímavé kultúrne myšlienky, zaujímavý rozpočet a tak e, sa takéto mesto môže stať e, hlavným e, mestom európskej kultúry, aj keď nie je veľkým mestom. Takže dôležité je predovšetkým to, aby sme túto sieť európskych miest v budúcnosti podporili. Je to obrovská hodnota do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Chcem len pripomenúť, že na poslednom zasadnutí v Štrasburgu sme hovorili úspešne, respektíve uzavreli úspešne tému Sarajevo. Neviem, či to bolo jednohlasne, ale v každom prípade to bola prevažná väčšina, ktorá sa vyjadrila za výnimku do roku 2014 vymenovať tretie miesto, mesto a síce 100, roku, 100 rokov po vypuknutí Prvej svetovej vojny sme to považovali skutočne za primerané. Pani Nevedalová a ostatní boli e, so mnou prítomní v Sarajeve a tá radosť e, je teda e, veľká, ale to je prakticky ešte len e, polovica úspechu. Musíme radu presvedčiť o tom, e, aby túto výnimku schválil. My sme dali naše slovo, že, od, že odstupujeme od nášho záveru, urobíme skrátka výnimku pre rok 2014. Prosím teda všetkých kolegov a kolegyne, aby sa obrátili na príslušných ministrov v ich krajinách a zasadili sa za túto myšlienku Eh, musí to prebehnúť v júli, aby sa skutočne všetci mohli pripraviť. Prosím, aby ste sa jednoducho nespoliehali na to, že sme to jednoducho eh, urobili. Prosím, aby ste eh, sa angažovali aj vy osobne. Dostávame sa k bodu číslo 4. Ide o systém európskych škôl. Všetci veľmi dobre viete, že európske školy boli založené za tým účelom, aby deťom bola umožnené, deťom umožnené vzdelanie v ich materinskom jazyku. To sa všetko medzi časom veľmi zmenilo. Teraz sú školy otvorené aj pre eh, iné veci. Vzniknú, vznikli problémy samozrejme s eh, tým, ako získať učiteľov, s financovaním a tak ďalej. Sú eh, tu ale aj určité želania. Máme tu kolegu Kavada, ktorý sa touto témou zaoberá. Dnes sa uskutočnila aj diskusia s generálnym tajomníkom európskych škôl zástupcami rodičov. Myslím si, že boli prítomní aj tieňoví spravodajcovia. Ja som osobne nemohla byť prítomná. Prosím teraz ale kolegu Kavadu, aby sa ujal slova a predniesol nám svoju správu. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Na úvod by som poďakoval za vynikajúcu spoluprácu celému kolektívu našich kolegov z výboru. Prípravné práce boli veľmi plodné, veľmi príjemné, hlavne na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov, ktoré sa konalo 13. apríla. Nie sú tu nejaké veľké znepokojivé problémy, ktoré by existovali ale tiež nesmieme byť príliš optimistickí a uvidíme, akým spôsobom sa pozmenujúce návrhy, ktoré sa predložia, tak akým spôsobom, v akom znení. Je to veľmi syntetizovaný text a nemal som ale na výber a vysvetlím prečo. Obmedzili sme sa na a boli sme obmedzení na určitý počet strán, konkrétne na 6000 úderov bez priestorov a to vyslovene z technických dôvodov. Mal som dve možnosti, buď odstrániť niektoré odseky a teda nevenovať sa určitým veciam, alebo sa snažiť ich syntetizovať, zostručniť a zostručniť tie témy, ktoré, chcem, ktoré som chcel podporiť a obhájiť. Rozhodli sme sa použiť to druhé riešenie, pretože v každom prípade pozmenujúce návrhy ešte túto prácu rozšíriu. Termín na pozmenujúce návrhy je, myslím, v polovici júna a vo výbore sa bude hlasovať 14. júla a ak všetko bude dobre fungovať, tak e, hlasovanie v plene bude na 2. septembrovom plene. Európske školy sa, chceli, e, sa snažia o pedagogickú účinnosť, o medzikultúrny prístup, o vyučívanie materinských jazykov. Mohli by slúžiť modelom pre národné systémy aj ja v texte nástojím na organizácii a rozvoj samotného systému ale tiež nástojím na tom, že je potrebné podporovať myšlienku európskej maturity, reformovať rozpočtové záležitosti, e, aby tieto školy mali väčšiu autonómnosť a aby mohli lepšie uvažovať aj o zlepšení pedagogického personálu, materiálu a aby mohli mať na konci e, možnosť nejakého certifikátu iného než e, maturita pre tých e, študentov, ktorí musia ukončiť skôr školu z rôznych dôvodov. Akým spôsobom tieto školy fungujú, vieme veľmi dobre, aké sú problémy a vieme, že pôvodne tieto školy boli určené aj pre deti aj tých rodičov, ktorí nepracujú v EU inštitúciách, ale na to je potrebné ten systém rozvíjať a je tiež potrebné podporovať e, európsku maturitu, ktorá má veľmi dobré renome a treba teda reformovať e, rozpočty. Niekoľko bodov, ktoré sú rozhodujúce. Tieto školy vznikli z roku 1953 je to inovatívny prvok. Išlo o to, že bolo potrebné, aby mohli chodiť do školy deti e, z rôznych národností a aby mohli mať vzdelávanie vo svojom jazyku. Takže to už je ten kľúčový princíp. Teda musí byť vzdelávanie v materinskom jazyku, potom viacjazyčné vzdelávanie a po tretie vyučovanie jazykov, e, ktoré budú poskytovať učitelia z národných systémov. Po, po štvrté, možnosť vytvoriť personalizovaný školský program alebo kurikulum po piaté, podporovať takú kultúrnu a jazykovú zmes, ak to môžeme tak nazvať, a čo by sme tiež mohli nazvať konceptom európskej vlasti ale tento model už nie je adaptovaný na súčasné potreby EÚ 27 členských štátov. Financovanie vychádza z príspevok členských štátov a eventuálne z príjmov e, zo zápisného, ale to sú asi veľmi, veľmi nízke percento tohto rozpočtu. Je potrebné pouvažovať nad problémom uvoľňovania učiteľov, pretože niektoré členské štáty nevidia správny pomer medzi tým, koľko učiteľov musia vysielať a medzi počtom študentov. Neustále narastá počet študentov a títo e, žiaci sa nachádzajú v rôznych jazykových sekciách, nevždy e, v sekcii, ktorá zodpovedá E, materinskému jazyku a to potom znamená väčšie finančné náklady na platy učiteľov. Preto by bolo potrebné, aby členské štáty, ktoré neprispievajú vyslaním učiteľov, prispievali finančnými prostriedkami aby sme splnili to právo výuky v materinskom jazyku, tak treba uvažovať o otvorení nových jazykových sekcií v momente, keď sa dosiahne potrebný počet žiakov. Rozpočtové obmedzenia, ktoré vyplývajú z hospodárskej krízy a predovšetkým z prerozdelenia rozpočtu, tak to by nemalo ohrozovať situáciu žiakov ani špecifické potreby v pedagogickej oblasti, hlavne pre e, postihnutých žiakov. Takže takýto je kontext politický aj ekonomický. My sme e, vzali e, do úvahy všetky tieto okolnosti a samozrejme očakávam, že budú aj v pozmenujúcich návrhov. Ja samozrejme som otvorený diskusie aj všetkým vašim možným príspevkom a otázkam. Eh. Ďakujem, pani predsedníčka. Nie žiadnych pochyb o tom, že európske školy potrebujú reformu. Myslím si, že všetci sme si v tom zajedno. Pokiaľ sa teraz hlásim v súvislosti s touto správou, tak eh, preto, lebo si myslím, že musíme dávať veľký pozor, aby sme pri tejto práci pri tejto činnosti v našej snahe uviezť do života reformy neurobili niečo, čo by narušilo princípy e, založenia týchto škôl. Plne si uvedomujem, že existujú problémy v rozpočte. Viem veľmi dobre, že musíme šetriť. Ale pokiaľ by sme v zachádzali až do podrobností v našich pozmenujúcich návrhoch. Chcem upozorniť kolegov na to, že eh, jedno, niektoré eh, malé jazyky sa musia uchovať skrátka eh, na týchto školách, pretože to je základný princíp založenia týchto európskych škôl. Chcel by som apelovať na vás všetkých. Pokiaľ chceme v tomto zmysle pracovať ďalej, budeme potrebovať pochopenie, porozumenie. Preto že je potrebné e, zabezpečiť e, určitý počet hodín e, vyučovania v týchto jazykoch. Takže chcel by som vás poprosiť o to, aby sme naozaj sa všetci zasadili v tomto duchu. Veľmi, veľmi dobre všetci vieme, čo jazyk pre každého z nás znamená pre naše volebné obvody. Želal by som si, aby sme dosiahli e, jednotu e, v pozmenujúcich návrhoch a to v tom zmysle, aby e, sa potrebné zdroje zabezpečili. Pani Nevedalová. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať eh, spravodajcovi pánovi Kavadovi za veľmi dobrú spoluprácu a koniec koncov aj za zorganizovanie toho dnešného roundtable, ktorý bol vlastne eh, veľmi dobrý a bol veľkým prínosom, pretože naozaj sa stretlo veľa ľudí, ktorí eh, priamo pracujú denodene s týmito deťmi alebo pracujú s európskymi školami, či už učitelia, či už rodičia, či už predstavitelia škôl, ale napríklad aj zástupcovia komisie. Bola tam veľmi dobrá debata, musím povedať, a na niektoré veci som možno dostala trošičku iný názor. Eh, určite veľmi dôležité, čo považujem eh, za dôležité spomenúť, je, že môžeme hovoriť o tom, že potrebujeme viacej peňazí a to je to, čo náš výbor stále hovorí, že samozrejme do vzdelávania treba dávať stále viacej peňazí, plne to všetci podporujeme. Je pravda, keď ich budeme mať viac, budeme vedieť urobiť viac vecí. To platí samozrejme aj eh, k európskym školám, čiže určite veľmi podporujem názor, že treba požadovať väčšiu disciplínu od členských štátov, ktoré si musia plniť povinnosti. Naozaj mali by to brať všetci veľmi zodpovedne, pretože ide konec koncov aj o občanov z týchto krajín a, a o možnosť používania, používania jazykov Eh, odkiaľ títo ľudia pochádzajú, čiže je veľmi dôležité, aby členské štáty plnili si povinnosti a naozaj prispievali eh, spôsobom, akým je to nutné. Eh, ďalej myslím si, že veľmi dôležité je podporovať výučbu v jazykoch, aj v jazykoch menších, nielen teda angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, ale samozrejme aj ďalšie menšie jazyky. Argument, ktorý tvrdí, že možno nie je dostatok detí, neobstojí veľmi pretože veľakrát sa stáva, že rodičia chcú dať dieťa do sekcie nejakého jazyka alebo chcú nejaký jazyk si vybrať pre svoje dieťa ale e, povedia im, že nie je dostatočný počet uchádzačov a keď im to poviete viacerým, tak sa potom tento jazyk naozaj neotvorí a možno by sme mohli porozmýšľať nad tým, ako menšie jazyky viacej podporiť, e, pretože je veľmi pekné, ak všetci budeme hovoriť anglicky, ale naozaj je dôležité, aby sme zachovali všetkých 23 európskych jazykov, ktoré máme a keďže hovoríme, že chceme naozaj podporovať možno aj jazyky migrantov, tak e, naozaj tý, na tých našich 23 nezabúdať. Čiže toto je veľmi dôležité. Ďalej, e, otvorenie sa možno aj iným e, inštitúciám Európy, ako takej nie je možno zlý nápad, pretože máme síce problém s kapacitami, máme problém s financiami, ale ak ich nevieme získať zo svojich vnútorných zdrojov, tak možno, ak sa spojíme s inštitúciami ako napríklad NATO, ako napríklad Rada Európy, ktoré majú svojich zamestnancov takisto vo viacerých e, mestách, e, kde máme my európske školy, myslím, že by tam bola veľká vôľa a by sme mohli získať dodatočné finančné prostriedky na väčšiu podporu, na väčší rozvoj týchto škôl. Uh, takisto veľmi by som chcela podporiť to, čo pán Kavada spomenul, uznávanie vzdelávania, ale nielen uznávanie európskej maturity, ale uznávanie Eh, tých ročníkov, ktoré deti absolvujú v týchto školách, eh, aby sa naozaj nestávalo to, že potom deti musia robiť dodatočné skúšky a nie je toto vzdelávanie akceptované v krajinách, eh, členských štátoch, keď sa vracajú naspäť. Čiže je tam veľa, veľa vecí, o ktorých sa dá hovoriť, ale nebudem zdržiavať. Ďakujem vám pekne za priestor a držím palce tomuto, tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pani Pariadeli. Ďakujem. Ja som sa prihlásila o slovo, aby som poďakovala pánovi Kavadovi za túto vynikajúcu detailnú správu. Ja neviem, či ja budem môcť predložiť nejaké... Už teraz sa... ešte ma nenapadnú žiadne pozmeňujúce návrhy, ale chcel by som jednu otázku k obsahu. V roku 2009 rada povedala, myslím, rada povedala, že školy typov 2 a 3 nebudú, môžu byť viac zohľadňované. Takže ako v takom rozsahu spadajú kategórie 2 a 3 do systému európskych škôl? A ako sa to môže ako sa dá vystaviť, aký diplom sa dá vystaviť o, alebo vysvedčenie o ukončení školy, ktorý bude uznávaný všade. Takže tá je možné prenášať tento model na národné školské systémy v členských štátoch. To by bolo dobré aj pre európsku súdržnosť. Takže ako môžu národné školy vydávať európsku, európsky diplom o ukončení školy. Ďakujem pekne. Teraz Hanna Takula. Pani predsednička. Ja by som sa chcel pridať k tým, ktorí poďakovali pánovi Kávadovi za jeho vynikajúcu prácu. Všetci vieme, že v európskych školách je dôležité vytvoriť tú súdržnosť na jednej strane pre žiakov a na druhej strane potrebná aj výuka v materinskom jazyku. No a čo sa týka tých rozpočtových škrtov a zásahov do rozpočtu, tak mi to spôsobuje veľké obavy malé jazyky treba zachovať. Pán Kavada na to poukázal. Ale to treba skutočne zohľadniť, že aj tie malé jazykové skupiny nemôžu ostať izolované. Myslím, že to sú také výkladné skrine Európy. Treba to robiť dobre. Hovorí sa veľa o mobilite to je v podstate pozitívna záležitosť, ale čo sa týka malých detí, tak to nie je automaticky pozitívna vec. A preto potrebujeme podporu a oni musia mať musia vyučovanie vo, v rodnom jazyku. Tým bude mobilita lepšia a bezpečnejšia. Ale aj na, chcem poďakovať pánovi Kavadovi za vynikajúcu, vynikajúcu prácu. A nemám veľa čo dodať. Ďakujem pekne. Kolega Kavada, ja musím skonštatovať, že v rámci bodu 2, takže pardon, v bode 23, že mal byť ešte, ešte nejaké, nejaké iné ukončenie školy pod úrovňou maturity. To už sme v poslednej správe alebo predposlednej správe žiadali. Bol to kolega Perry, ktorý bol autorom správy. A my sme školy vyzvali, že školy sa predsa nemôžeme ukončiť len maturitou. Mala by byť aj nejaká skú, predbežná skúška alebo priebežná skúška, ak deti odídu zo školy, aby mali, aby mali nejaký diplom, s ktorým môžu, um, ktorý môžu potom použiť. No my sme a to žiadali, myslím, že sa to ešte nezrealizovalo, Vysoká rada ani komisia sa tým nezaoberala, a pravdepodobne rodičia tiež nie, pretože tí si to všimnú, až keď ich dieťa opustí školu bez, bez nejakého oficiálneho dokumentu. Takže bota 23 je pre mňa kľúčovým, ktorý zatiaľ ešte nie je splnený, mohol už byť splnený, ak by sa o to niektorí ľudia viac zaujímali, ak by naše správu brali vážne. No ja dúfam, pán Kavara, že vaša správa bude braná vážna, že aj komisia sa zaviaže, že, že niečo urobí. Pani Hannibal, áno, ďakujem predsednička. Ja som bola spravodajkňou v tejto téme tiež, takže som sa venovala týmto otázkam detálnejšie. Bohužiaľ, od vydania mojej správy sme sa neposunuli veľmi dopredu a to už bolo pred niekoľkými rokmi. Takže treba sa nad tým vážne zamyslieť. Konkrétne, čo týka počtu zamestnancov a, a dopyt po európskych školách stále narastá a nie klesá. Takže treba vymyslieť systém, ktorý bude fungovať. A momentálne trochu škrípe a nefunguje všetko tak, ako by malo. Treba sa zamyslieť nad tým, že kto navštevuje európske školy, a ako sú riadené, ako sú vedené. Súhlasím s slovami o výuke jazykov. A chcela by som však eh, dodať jednu pripomienku eh, na tému učiteľa. To je vždy veľmi náročné. Eh, sú očakávanie, že učiteľe budú vyslaní členskými, vyslaní členskými štátmi, čo je v poriadku, pokiaľ sa nerozvieme, že členské štáty si to trochu predstavujú inak. A nie je to vždy také priamočiare, ako sa zdá. No a učiteľia tiež nechcú vždy opustiť svoju domovinu a ísť pracovať do zahraničia. Keď som sa tým ja zaoberala, tak bol pomerne veľký nedostatok učiteľov, ktorí vyučujú angličtinu. No a v Anglicku a Walese, v Škótsku je to inak. Školy sú vedené istými samozprávami no a bolo ťažké vyslať učiteľov, pretože by nedostali naspäť z e, prácu. No a v iných členských štátoch určite sú tiež iné prekážky. a keď hovoríme o nábore zamestnancov, teoreticky to znie veľmi pekne. Ja neviem, ako by to fungovalo v praxi a či by sme získali učiteľov, ktorí by mohli vyučovať tie veci, ktoré žiadame, ktoré potrebujeme. Takže otázka učiteľov a vyučujúcich musí byť vyriešená pomerne detailne na to, aby sme dokázali poskytovať takú úroveň vzdelania, ktorú očakávame, ktorú chceme. Takže ešte raz na pripomienku. V roku 2002 Roy Perry, 2002 správa pani Hannibal, 2005 a v oboch bola táto požiadavka. A táto požiadavka nebola splnená. No, ľudia z komisie, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí sa zaoberajú touto tématikou na komisii, by sa mali zamyslieť, či by nemali e, pestovať lepšie kontakty s parlamentom, aby e, zohľadňovali naše požiadavky. Na to môže e, zodpovedať čoskoro komisia. A teraz dostáva slovo pán Boris. Ja by som sa tiež chcel pridať gratuláciám pánu Kavadovi aj za to, že dnes zorganizoval okrúhly stôl. Vy ste sa zaoberali veľmi detálne témou európskych škôl. Je, súčasné, je súčasný počet eh, škôl a, a žiakov. Vyplýva to, alebo závisí to od výšky rozpočtu, od výšky rozpočtu z EÚ a členských štátov, alebo sa vám podarilo diagnostikovať skutočné potreby, ktoré z toho vyplývajú? Dnes má väčšina ľudí požiadavky v oblasti mobility, stále sa otvárajú ďalšie trhy, migračné tendencie, toky sú v Európe čoraz silnejšie a nesúvisia len s Bruselom alebo Luxemburgom, kde majú svoje sídlo inštitúcie EÚ máme informácie aj o skutočných požiadavkách alebo v skutočnom dopite. Myslím, že by bolo dobre povedať, čo ste tak pekne napísali do, e, do správy a totiž, že niektoré členské štátov si jednoducho neplňa svoje povinnosti e, v oblasti financovania škôl a vysielania e, vyučujúcich. A to treba správne jasne konštatovať, pretože podľa mňa to je jeden z hlavných problémov. Ja myslím, že európska maturita, vy ste to povedali veľmi jasne, národné systémy sú niekedy nekompatibilné. V niektorých školách žiaci dostávajú vzdelanie vo všeobecného, všeobecného diepisu alebo histórie. A po, a po maturite sú napríklad pri príjmačkách na vysokej školy, často kladené otázky o národnej, z národnej, národnej histórie. No a preto treba povedať, že európska e, maturita musí znamenať možnosť uchádzať sa o štúdium na akékoľvek vysokej škole. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán Mark Umberto Morika. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pánovi Kavadovi za to, že predložil svoju správu a sú tam aj stanoviska ďalších parlamentných výborov, výboru pre rozpočet a výboru Jury Európskeho parlamentu. Európska komisia dnes počas okrúhleho stolu, ktorému predsedal pán Kavada, predniesla svoje pripomienky k tomuto návrhu. A veľmi pozitívne ho oceňuje vo svojej analýze aj v záveroch. Pokiaľ ide o problémy, ktoré sa spomenuli. Predovšetkým problém titulov, ktoré táto škola udeluje, maturita alebo nejaký certifikát. A pokiaľ ide o nábor vyučujúcich k maturite, vo všeobecnosti je to úspech. Niektoré veci sa vylepšili. Predovšetkým e, ocenenie alebo valorizácia bodov pri príjmaní alebo akceptovaní v jednotlivých národných vzdelávacích systémoch. Niekedy boli problémy v niektorých členských štátoch s týmto a pracujeme na tom. Pán podpredseda komisie Ševčovič v piatok v rade vystúpil pred ministrami vzdelávania práve k tejto téme. A tá druhá téma vysielanie vyučujúcich do európskych škôl. Je určitý počet postov, ktoré nie sú pokryté profesormi vyslanými z členských štátov. Je to vážny problém z dvoch dôvodov. Hovorím aj na tej rozpočtovej úrovni je tam problém zdrojov, ktoré nie sú dostačujúce a potom taký filozofický problém, ak chcete, ktorý je tiež dôležitý, že európske školy žijú ako keby medzi dvomi mlynskými kameňmi národných a európskych systémov a vysielanie vyučujúcich e, vytvára také prekryvanie alebo problémy medzi týmito dvomi e, systémami, ale pán podpredseda Ševčovič si to uvedomuje a venuje sa tomu a diskutuje sa aj s členskými štátmi o vysielaní profesorov a to za najlepších podmienok. hlavne v prípade tých členských štátov, ktoré si neplnia svoje povinnosti a záväzky. Potom všeobecný problém tohto vysielania vyučujúcich, že je vysoký dopyt po anglofónnych profesoroch hlavne britských a írskych. A ten dopyt je oveľa vyšší, než, je schopné, než sú schopné tieto krajiny poskytnúť. Je jasné, že dopyt je neuspokojivý, neuspokojený, ale už aj tieto krajiny vysielajú viacej vyučujúcich, než je pomer študentov, ktorých majú v týchto školách. Pokiaľ ide o vytvorenie certifikátu alebo nejakého titulu na konci štúdií, keď niekto ukončí túto školu a ide do e, života na budúcej schôdzi e, Rady ministrov sa táto téma nadnesie. Európska komisia má hlasovacie právo v tej najvyššej rade, v tej riadiacej rade európskych škôl. A samozrejme, budeme sa snažiť proaktívne riešiť tento problém. Ďakujem. Eh. Vážený pán Morika, odpoveď nebola veľmi uspokojivá. V roku 2002 sme to žiadali, žiadali sme to v roku 2005 a teraz hovoríte v roku 2011 komisia predloží návrh. Máme jeden hlas. Neviem, čo si s tým mám počať. Myslím si, že to naše zadanie bolo jasné a teraz dáva, opakujeme po tretíkrát, e, je to problém e, ktorý treba e, vyriešiť, predovšetkým tých, ktorí e, predčasne e, ukončujú školskú dochádzku. Ja viem, že vy osobne za to nemôžete, ale vy ste momentálne zástupcom komisie a medzi nami ide príslušný styčný styčná osoba. Ja sa však nemôžem vždycky, ale stále na novo a na novo dotazovať, pokiaľ vy nesplníte tú úlohu, ktorú sme vám zadali. A teraz úplne vážne, prosím dvoch kolegov z komisie, aby sa postarali o to, aby e, táto e, téma e, včasného ukončenia školskej dochádzky žiakov bola vyriešená a prosím skutočne, e, aby ste brali e, vážne túto problematiku aj u e, európskych škôl vážne. Tam, kde skutočne máte čo povedať, nič nepodniknete. A teraz budem skutočne priateľská. Prosím pánov, aby to vzali na vedomie a kolegov prosím o to, aby sa postarali o to, aby sme v tomto legislatívnom období túto tému ešte raz prebrali. Ak e, mi dotyčný pán povedal, že v tom niečo podniknú, e, na jeseň sa ho opätovne spýtam a budem sa pýtať pravidelne každý štvrť rok, tak ako som sa pýtala deti v škole, či si, sprav- či si urobili úlohy. Pán Kavada, nech sa páči. Ešte chcete slovo? Nech sa páči. Veľmi stručne. Vy sama ste legitimne pohoršená tým, že 9 rokov sa snažíme stále tlačiť loptu do vody a nejde to a príliš dlho sa to naťahuje ja. Ďakujem kolegom za ich názory a analýzy. A to by sme mali samozrejme tie hlavné body premeniť na pozmenujúce návrhy. Ja som samozrejme vždy k dispozícii. Záverom dve veci. Jedna sa týka princípov a druhá prostriedkov. K princípom pripomínam, že úlohou a cieľom týchto európskych škôl nie je niečo náhodné, ale je to, aby sme poskytli služby personálu európskych inštitúcií. E, niektorí sa cítia ako privilegovaní, že môžu tieto deti dať do školy, ale nie vždy tieto osoby môžu tieto možnosti využiť. ak máme personál, ktorý pracuje niekde na sekretariate v komisii, s akým majú príjmy a tak ďalej, ale to, že majú možnosť mať e, deti v týchto školách a ja nechápem, keď e, v národných systémoch môžu deti chodiť zadarmo do školy, tak prečo by to v európskych školách nebolo možné? To by bolo minimálna vec, čo by urobila aj akákoľvek e, firma a jej správna rada. A ja teda súhlasím s vami, pani predsednička, e, že ste vaše vystúpenie tak pritvrdili. A ešte jednu vec. Európske školy nie sú len miestom, ktoré pomáhajú umiestňovať svoje deti do školy, ale sú to aj inštitúcie, kde sa šíri európska kultúra a robí sa to tam najlepšie a to aj veľmi dobre jazykovými e, vedomosťami a na všetkých úrovniach, takže treba si veľmi vážne uvedomiť, že v momente, keď v mnohých krajinách e, nacionalizmus, ktorý je predsieňou ťažkostí, tak e, istým spôsobom potlača multikulturalizmus a možno by sme mali práve v tomto momente viacej plesnúť po stole a povedať a byť teda náročnejší, keď sa hovorí o výuke našich detí. A teraz tie prostriedky. Je to veľmi jednoduché. Dôležité otázky k zdrojom, predovšetkým k rozpočtu. Hoci komisia vyvia určité úsilie, to treba povedať. Potrebovali by sme systém lepších podnetov, ale aj istým spôsobom impulzov alebo prinútenia, aby členské štáty splňali svoje záväzky aj v počte personálu, aj vo financiách. Ja samozrejme, ja chápem, že pre Anglicko je to trošku náročné, ale e, keď v systéme spoločenstva dáme veľa, tak dostávame ešte viacej. Takže v každom prípade by sme o tom mohli diskutovať a dosiahnuť riešeniu. A potom ešte jedna vec – Povedali ste, pani predsedníčka, jednu vec, ktorá je udivujúca, ak je 9 rokov potrebných na to, aby sme urobili niekoľko centimetrov postupu v systéme, tak možno výkonná moc nebola taká účinná vo výchovnej sfére. A po druhé, žijeme v inštitúciách, kde pomer síl vychádza e, z toho, kto ako podporuje, tak alebo ako sleduje plnenie úloh, tak navrhujem, aby sme v tomto výbore vytvorili akýsi dozorný výbor, aby sme zistili to, čo funguje a čo nefunguje, a aby sme politicky energiu e, vliali do tohto procesu. Politika vie veľmi dobre, čo tu chceme v oblasti vzdelávania a výchavy. Nebudem tu pripomínať slova Jána Žana Moneta, tak eh, keď on povedal, ak by som mal znovu robiť EU, začal by som vzdelávaním a výchovou. Ďakujem, pán Kavada. Niektorí hovoria, eh, že pán Mone hovoril, že treba začať výchovou, Nie, niekto iný povedal, eh, že niečím iným, nech už je to tak ako alebo onak, ale v každom prípade ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii. 14 jún je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, 14. jún teda, 13. a 14. júla, prijatie vo výbore, no a v septembri dúfame na pléne. Komisia ale môže začať na tom pracovať už teraz, nemusí čakať dovtedy, kým my budeme e, o tomto hlasovať. Francúzsky. Môžete už začať pracovať, áno? pod číslo 5 nášho programu. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Máme tu iniciatívu komisie e, do roku 2020 ako vlajkoloď. V, naša mladá kolegyňa pani Nevedialová je e, tieňovou spravodajkyňou, predstaví nám teraz túto správu. Nech sa páči, máte slovo. Uh, takže od začiatku. Nezamestnanosť mládeže je veľmi vysoká, momentálne 21,4 priemere celej Európskej únie, ale niekde dosahuje 40 Čiže jednoznačne musíme niečo riešiť. Uh, som veľmi rada, že máme Európu 2020, uh, ktorá si stanovila nejaké svoje ciele a som veľmi rada, že v rámci tej, tejto stratégie, ktorú si Európska únia stanovila, máme aj uh, program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta. Ehm, veľmi rada by som sa chcela poďakovať e, všetkým tieňovým spravodajcom, e, s ktorými sme mali veľmi dobrú diskusiu a niekoľko debat a myslím si, že sme všetci viac menej na, na, jednej, na jednej lodi, ako sa hovorí. Čiže máme veľmi podobný názor na to, čo by malo byť e, v tomto stanovisku. Stanovisko je veľmi krátke, takže myslím si, že každý ho čítal. Ehm, určite je tam niekoľko bodov vypichnutých, ktoré si myslíme, že sú dôležité. Uh, je to určite podpora, uh, ktorú chceme dať tým zručnostiam, ktoré sú určite isté, že budeme potrebovať v budúcnosti. A to sú hlavne teda IT zručnosti, jazykové zručnosti, ale takisto potrebujeme dať dôraze na praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré by mali uh, ľudia v budúcnosti potrebovať. Eh, myslím si, že je veľmi dôležité preto, eh, čo je spomenuté v tomto návrhu stanoviska, eh, že je veľmi dôležitá spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi, ale takisto ministerstvami, ktoré sa týmto zaoberajú v národných krajinách, čiže ministerstvami práce a vzdelávania, aby sme vedeli vytvoriť nejaký obraz absolventa, ktorý by bol e, potrebný, aby, aké zručnosti by absolvent mal mať minimálne v nejakom časovom rámci 10 rokov, možno aj viac, možno je to malo ambiciozne. A, ale myslím, že ak začneme takto, e, nemôžeme nič pokaziť. Čiže je dôležité, aby sme vedeli, čo kreujeme vo vzdelávacom systéme, čiže akého človeka. A toto je naozaj e, jeden z najdôležitejších headlinov, ktorý som sa snažila zdôrazniť. Takisto Ehm, veľmi dôležitý je dôraz na neformálne vzdelávanie a možno aj e, nejakým spôsobom sa snažiť o jeho uznanie. Pretože ak si predstavíme ehm, našu prácu aj ako politikov, ale všeobecne, neformálne vzdelávanie a zručnosti, ktoré ľudia získajú cez neformálne vzdelávanie, sú jedným z najdôležitejších a malokrát e, sú uznané a naozaj e, je to niečo, niečo ako pridaná hodnota, ktorú bude každý potrebovať. Takisto je veľmi dôležitá podpora špeciálneho programu, ktorý Európska únia už má, e, ktorý sa volá Leonardo da Vinci. Nepotrebujeme vymýšľať nič iné, potrebujeme dať viacej financí do, do tohto programu, pretože je presne kreovaný na to, aby vytváral skúsenosti, aby ľudia mohli aj cez e, e, odborné vzdelávanie ísť, využiť mobilitu aby mohli proste získať tieto zručnosti možno aj niekde v zahraničí. E, nemám veľmi rada niektoré názory typu, že poďme si všetko nazvať jedným e, názvom, nazvime to všetko Erasmus a všetkému dáme nejaký prívlastok. Myslím si, že je dôležité, že máme vymyslené programy a musíme v nich pokračovať. To je to, čo sme spomínali aj v programe Mládež v pohybe e, u pána Zvera. Chceme, aby pokračovali programy a chceli by sme Európsku komisiu požiadať, aby tieto programy podporila aj v ďalšom programovacom období je tu toho strašne veľa, ktoré by sa dalo spomenúť. Ja môžem rozprávať 20 minút, ale bola by som veľmi rada, ak by moji kolegovia sa možno mohli vyjadriť a potom to zosumarizujeme. Ďakujem vám pekne. Ďakujem, Katarína. Ta, eh, pán Takula. Ďakujem pani predsednička. Ramona Maneskun puolesta. Hän antoi minulle tämmöisen... Ďakujem pekne, aby som sa chcel poďakovať v mene pani Monesku, našej teňovej spravodajkyne. Ja teraz prečítam, čo napísala. No, taký prehľad k tomuto. Je to teda veľmi dobrá správa. Myslím, že tie dôrazy, ktoré sú tu kladené, sú skutočne dôležité a základné. Samozrejme, chceme podporiť vzdelávanie a chceme ho podporovať lepšie pomocou hospodárskych zdrojov na to, aby sme dokázali zaručiť udržateľný rast, no to je náš záväzok tiež z programu EU 2020. Avšak o hospodárskom raste sa nedá hovoriť bez toho, aby sme nezdôraznili význam vzdelávania. Ďalšia vec, ktorá nám spôsobuje isté obavy, je, že musíme nájsť flexibilnejšie riešenia spolupráce medzi školami a podnikmi, súkromnými spoločnosťami na to, aby školy dokázali lepšie reagovať na potreby pracovného trhu. Máme európsku perspektívu a musia byť do toho zapojené tak veľké podniky, ako aj malé a stredné podniky spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi, obchodom, súkromnou sférou je iste v záujme všetkých. My by sme chceli zapojiť aj akademickú obec do tohto. To už sa z časti v niektorých členských štátoch aj deje. Avšak, predsednička, čo sa týka tohto programu, sme s ním veľmi spokojní a sme spokojní s návrhmi pani Nevedalovej a podporujeme a tento európsky úse, e, úspech z celého srdca. Ďakujem pekne, kolega Bisky. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že táto správa je veľmi dôležitá. Chcel by som vyjadriť len jednu myšlienku ktorú by bolo možné ešte počiarknúť. Ide o nutnosť podporiť remeselnícke e, tradície a s tým súvisiace zručnosti. To považujem za veľmi dobrý bod. V mnohých európskych krajinách e, sa napríklad strácajú remeslá, ako je kováčstvo, e, napríklad e, e, ploty, ktoré sú často umeleckými dielami to všetko sa vyrába vo e, veľkých e, továrniach a všade sa vyrába jedno a to isté. Pokiaľ teda e, nechceme strátiť umelecké remesla, musíme v Európskej únii, ako aj v jednotlivých krajinách, urobiť opatrenia, aby sme skutočne pripravovali mládež na tieto remeslá. Nejde len o kováctvo, o mnohé iné ďalšie umelecké remeslá ktoré majú, tak povediac, určitú kultúrnu dimenziu pre krajinu a bolo by veľmi dobré, pokiaľ by Európa e, nenechala e, vyhnúť e, takéto dôležité kultúrne dedictvo. Ďakujem. Nech sa páči, pán Fizes. Ďakujem pekne, pani predsednička. Gratulujem pani Nevedalovej k návrhu správy. Podľa mňa je táto správa veľmi komplexná, aj kompletná. Niekoľko poznámok. Vždy som venoval pozornosť odbornej príprave a vzdelávaniu. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý aj spôsob, ako zhodnotiť tieto zručnosti, aby sme to nevideli ako niečo druhoradé, ako niečo, čo nie je dostatočne dôstojné. Všetci Rodičia chcú, aby deti boli lekári, právnici a inžinieri, ale ja si myslím, že aj tieto povolania sú dôležité a že vôbec ich netreba chápať ako druhoradé, aby tieto povolania mali rovnakú prestíž ako aj univerzitné. A na to je potrebné aj samozrejme zdroj pracovných miest a to je dôležité zdôrazniť a k tomu, čo povedal pán Bisky, s ním úplne súhlasím. E, tieto umelecké remeslá mohli by sme vytvoriť štatút učňov. Možno sa vám to zdá, že je to už niečo, čo vyšlo z módy, ale učni sú veľmi dôležití vo všetkých týchto povolaniach, ktoré sa už strácajú, ale aj toto treba zhodnotiť a treba nájsť spôsob, aby mladí ľudia sa cítili istí, že môžu sa naučiť aj takéto povolenia, aby sa nestratili do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Boris. Boris. Ďakujem bardzo. takže chcem pogratulovať Kataríne. E, Ďakujem. A ja by som chcel Kataríne eh, k tejto vyčerpávajúcej správe zablahoželať. Chcel by som eh, dodať ešte niekoľko otázok. Mal som eh, príležitosť 7 rokov sa zaoberať prípravou na povolanie. Prvá otázka sa súvisí s tým, čo už povedal pán Bisky. Myslím si, že je potrebné, aby sme znížili nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi a to tým, že celý školský systém sa na všetkých úrovniach zmení. To znamená, že tento systém sa musí jednoducho prispôsobiť potrebám trhu práce. Veľmi často sa stáva, že deficitné povolanie napríklad e, e, kováč, e, ale aj lekár alebo zdravotná sestra tieto všetky povolania je možné plánovať na regionálnej úrovni alebo na krajinskej úrovni a tak ďalej, možno aj na európskej úrovni, je veľmi dôležité e, vzhľadom na Európu 2020 e, urobiť všetko preto, aby toto vzdelávanie bolo prispôsobené jednoducho e, potrebám trhu a to s plánovaním až do roku 2020 Veľmi často sa dnes totiž to stáva, že ľudia si volia povolania, ktoré sú e, odsúdené k e, zániku. Nevieme zatiaľ, ako e, bude vyzerať e, program celoživotné vzdelávanie. Leonardo da Vinci je súčasťou tohoto programu. Nevieme, ako bude vyzerať rozpočet, ale chceme, aby sa v tejto správe e, zdôraznilo to, že je potrebné, aby Európska komisia podporila tento program celoživotné vzdelávanie Comenius a Erasmus programy podporujú e, tiež e, zvýšenie e, mladých ľudí, pokiaľ ide o šance, ich šance na výkon, respektíve získanie povolania. Ide predovšetkým o to, že mladí musia e, získať nové e, zručnosti. Európsky sociálny fond musí e, zostať zachovaný, ale musí byť zameraný predovšetkým na mladých ľudí a tiež program celoživotné vzdelávanie by mala komisia viacej podporiť. Boris, vážení kolegovia. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Ďakujem, predsednička. Ja by som chcel tiež poďakovať spravodajkyni. No a dodal jednu krátku pripomienku. No skutočne, miera nezamestnanosti je veľmi vysoká, hlavne v tomto období. No a to je situácia, s ktorou sa musíme vyro- vyrovnať. No a my, Výbor pre kultúru, môžeme prekladať návrhy na to, aby sme aby mladí ľudia, aby sme im umožnili získavať eh, vzdelanie, zručnosti na to, aby mohli viesť lepší život a našli si dobrú prácu. Druhá vec, ktorú musím zdôrazniť, eh, a to som chcel dodať, eh, je tá rovnováha, ktorú musíme nastoliť medzi tým vzdelaním a zručnosťami, ktoré majú mladí ľudia a pracovnými pozíciami, ktoré sú na pracovnom trhu dostupné. Máme veľké rozdiely sú ľudia krajiny, ktoré majú veľké problémy. No, mladí ľudia často majú vzdelanie a vedomosti, avšak nedokážu nájsť adekvátne pracovné miesto, tak aby boli prospešní aby dokázali svoje vedomosti a schopnosti skutočne aj využiť. No a na záver by som povedal, že odliv mozgov je trendom súčasných dní. Prichádzame o schopných, múdrych, šikovných mladých ľudí, ktorí sa snažia nájsť lepší život, pravdepodobne na druhom kontinente. A ak nevyriešime tento problém v blízkej budúcnosti, tak sa môže stať, že už bude neskoro. Ďakujem, kolega. No a vzadu vítam zástupcov obchodnej komory z Tyrolska a Južného Tyrolska pod vedením nášho bývalého kolega Michala Ebnera. Srdečne vás vítame. Práve hovoríme o novej agende pre pracovné miesta a vzdelanie do roku 2020. Myslím, že to je téma, ktorá sa aj medzi vami intenzívne disku, diskutuje. Ďakujem vám za návštevu Európskeho parlamentu. No a domov sa vráte s tými vedomostiami, že ľudia, ktorí tu pracujú a niečo skutočne robia, a neverte médiám, pretože sú rovnako zlé ako u nás. Takže ešte raz srdečne vítajte. Ja sa vrátim ešte k téme a chcela by som nadviazať na to, čo povedal kolega Bisky, Nikolau a Boris. Keď sa pozrieme na situáciu do Španielska, Grécka, tak miera nezamestnanosti mládeže je veľmi vysoká. A preto sa treba pýtať, v čom spočívajú tie chyby, prečo je to u vás tak, prečo u nás napríklad nie. U nás nezamestnanosť mládeže prakticky nepoznáme. My nie sme najlepší, avšak máme iný systém. A ja som si myslela, že Európa je tu aj na to, aby využívala tie najlepšie postupy. Takže máme duálny systém, ale to nie len u nás, ale aj v Rakúsku, aj v Holandsku. Funguje duálny systém, kde vzdelanie prebieha v školách, ale aj v podnikoch. Ale kolega Bisky, aj Boris hovorili o tom, že treba zaistiť, aby pracovný trh bol diferenciálny diferencovaný, aby neboli na ňom len veľké podniky, ale aj malé stredné podniky, ktoré budú podporovať talenty. A to sa dá nájsť lepšie, ak máme systém, kde netreba chodiť do 18. veku života do jednej školy, ale kde napríklad vo veku 14 rokov ukončíme školskú dochádzku a potom e, nejakých odborných školách a v praktickom, v praktickom zamestnaní človek získa skúsenosti. Takže sú najlepšie postupy, ktoré nám pomáhajú, ktoré by nám mohli pomôcť vyriešiť problémy napríklad v Grécku alebo v Španielsku. A je škoda, že v ostatných rokoch to nebolo správne prijaté alebo diskutované. Myslím, že je skutočne veľa možností obojovať proti nezamestnanosti mládeže No a tu samozrejme musíme zastaviť a preto je táto nová agenta dobrá. No ale to, čo povedala kolegyňa Nevedelová a kolega Boris, ako aj kolega Papa Nikolau, treba zaistiť, aby nové programy, teraz nejedná sa o rozpočet, ale o nové programy, aby tieto programy mali aj zmysel, aby dokázali dlhodobo existovať. No a za prítomnosti komisie by som teraz chcela povedať, nám sa podarilo zabrániť programu Youth on the Move, pretože vieme, že tie programy, ktoré sú im obsahnuté, sú isté majaky. No a teraz nejak zozadu prichádza mrak sopečného prachu a, a tvrdí sa, že všetko chceme zjednotiť. A pod nejakým iným menom, kolegyne, kolegovia, bude to tvrdý boj na to, aby sme v júni zaistili najlepší postup pre nové programy. E, ja vás chcem požiadať, aby ste sa nenechali e, nejak zmiasť, ale aby ste sledovali náš cieľ. Ak chceme novú agendu pre nové zručnosti a pracovné miesta, ak chceme e, tie naše iniciatívy vlakové lode predsedovať, musíme to aj sledovať. No a preto je dobré, že o tom hovoríme, že ste to povedali, no a myslím, že to, sa to dáš dá použiť. Chcel by sa vyjadriť teraz ešte zastupca komisie, pán Lebrán. Je tu. Nikto tu nie je. Pán Hubert. Uber. Ďakujem, pani predsednička. Možno niekoľko poznámok. Európska komisia úplne súhlasí s návrhmi spravodajkyne sú veľmi pertinentné, správne. To, čo sme zdôraznili v našom dokumente v agende pre nové zručnosti a pracovné miesta, tá potreba, že treba posilniť investície do vzdelávania výchovy a hlavne v odbornom vzdelávaní, tak ako sa to spomenulo napríklad Komisia podporuje organizovanie toho, čo nazývame Euroskills, taká súťaž, ktorá chce zhodnotiť také povolania, ktoré sú práve tie, ktoré sú výsledkom nejakého odborného vzdelávania a aby u ľudí rozvíjali také schopnosti a zručnosti, na praktické zručnosti a schopnosti. A práve preto si želáme pokračovať v tomto programe a máme určité aktivity, aby sa nám to podarilo napríklad pokračovať v panoráme európskych schopností a zručností. Tam ide o to, aby sme dali dohromady Eh, ekonomické skúsenosti, aby sme poskytli transparentnosť v takýchto informáciách a aby sme tiež podporili mobilitu v rámci Európy. Hlavne, aby títo mladí ľudia, ktorí možno vo svojich krajinách nemôžu nájsť pracovné miesto, aby ho našli niekde inde v EÚ. Táto európska panoráma by mala prispieť k tomuto cieľu, ale mala by tiež vytvoriť platformu, výmenu platformu odborníkov v tejto oblasti na výmenu dobrých skúseností. To je príklad aktivít, ktoré sme zrealizovali. Neviem, či ešte kolegyňa by chcela niečo dodať. Len by som dodala k tým bodom, ktoré sa tu spomenuli, k myslienke štatútu učňa bolo by možno dobre overiť, či už nie je nejaké prekrývanie alebo duplikácia, keď už e, je navrhnutý štatút stáž a tiež podpora takých programov ako Leonardo da Vinci a tak ďalej áno, tiež ísť tým istým smerom. OK. Sind alles V poriadku, sú to všetko myšlienky, ktoré je možné zozbierať. A možno, že ovplyvňa nejakú inú myšlienku, ktorú máte vy. V tejto súvislosti by sme nemali zabudnúť na to, že štrukturálne fondy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. A nielen Leonardo. Tam je o mnoho viacej finančných prostriedkov. Takže tu by sa dalo veľa urobiť pre situáciu pre vytvorenie pracovných e, príležitostí malých, stredne veľkých e, podnikov a takto vlastne zabezpečiť e, lepšiu prípravu na povolanie pre mladých ľudí. Ale myslím si, že Katarína to skutočne veľmi dobre prezentovala, takže nebude potrebných veľa pozmenujúcich návrhov. Katarína, chceš ešte niečo povedať? Nech sa páči. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Ehm, myslím si, že pozornosť, ktorá je venovaná New Skills for New Jobs ako programu je vysoká. Koniec koncov sama chodím po viacerých konferenciách, budúci týždeň napríklad v Turecku, ktoré, keď ich táto, táto naša iniciatíva ich veľmi zaujíma. Takže je to naozaj veľmi dobré. Takisto som veľmi rada, že komisia je prítomná, pretože minulé tu nemali žiadne stanovisko. To len tak na okraj. E, viacerí kolegovia e, spomenuli podporu škôl, podnikov, e, inštitúcií, ministerstiev. Som veľmi rada, že túto myšlienku všetci podporujú. Trošičku ma pozitívne prekvapilo, že aj pán Bisky podporuje krafty alebo remesla. Myslela som si, že Santiago bude veľmi spokojný, ale vidím, že viacerí. Bolo to naozaj niečo, čo som si špecificky myslela, že tam bude veľmi dobré, pretože je to niečo, na čom veľmi záleží a aby sme podporovali aj pre ďalšie generácie niečo, čo možno vymiera. Eh, veľmi veľa vecí bolo spomenutých. Eh, viac menej so všetkým súhlasím. Eh, ak budú v tomto zmysle aj nejaké pripomienky, ktoré budú potom prezentované, tak veľmi rada tieto všetky pripomienky podporím. Ďakujem vám pekne. Danke, Wir haben amendments. Ďakujem. Lehota na podanie pozmenujúcich návrhov je 16. jún. V júli budeme Opakujem, ospravedlňujem sa, e, lehota na podanie pozmeňujúcich návrhov je 14. jún a hlasovať budeme v júli. Dovolte mi urobiť návrh. Pani Kosta je vo výbore e, pre e, práva žien. Prosí pána prosí teda, aby sme najprv prebrali správu pána Takulu a až potom jej správu. Takže najprv preberieme bod číslo 7 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík a až potom bod 6. Prosím pána Takula, aby sa ujal slova. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ďakujem, predsednička. No k tomu názvu. to súvisí aj s mojimi vlastnými informáciami, ktoré sa týkajú hospodárskej politiky. Alexis Kili, fínsky spisovateľ, raz povedal, všetci hovoria o hospodárstve, ale rozumejú tomu tak málo, ako prasa nejaké lyžici. Nuž, tak toľko k tomuto citátu. Neviem však, či ja som teraz eh, najväčší hospodársky expert na hospodárske záležitosti, ale v hospodárskej politike potrebujeme eh, ku šikovnosť a vedomosti, pretože v Európe, Európe sa teraz veľmi nedarí a mnohí sa veľmi zadlžili. Ja by som rád eh, niečo povedal k bodom, ktoré podľa mňa v sú veľmi dôležité pre uznesenie. Nesmieme zabúdať, že kvalitné vzdelávanie je rozhodujúcim faktorom pre rast Európy. Vieme to a preto pokladáme za polutovania hodné, že vzdelávanie nie je, sa neobjavuje v správe o raste komisie. To nepatrí k desiatim prioritám, ktoré sa tam uvádzajú. V, tomto, v tejto súvislosti chcem povedať to, čo povedala predsednička komisie. Myslím, že komisia by mohla niečo urobiť. Konečne sa rozhýbate. zabudame na základ rastu a to tiež je základné vzdelanie. Európa potrebuje vzdelaných občanov na to, aby dokázala urychliť hospodársky rast a preto je dôležité, aby základné vzdelanie um, bolo k dispozícii všetkým. Je to celý reťazec, na ktorý by som chcel pripomenúť. Dôležité je, aby boli dobre vzdelaní aj učitelia. Kvalita vyučujúcich musí byť dobrá na všetkých úrovniach a preto je dôležité, aby sme investovali aj do ich vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. My máme veľmi ambiciozne ciele, tie sú celkom jasné. Tie však treba podporovať a sledovať to cestou vzdelávania. Tak sa nám môže podariť, že dosiahneme udržateľný rast. Dôležité je, A to je celkom jasné. Dôležité je aj vnútorný trh. A treba začať vzdelávaním detí už v tom najútlejšom veku. Takže je to potrebné zdôrazniť vo výbore, totiž, že treba zohľadniť celý, celú dráhu všetky stupne vzdelávania. v stratégii 2020 je cieľ znížiť mieru predčasného ukončenia dochádzky do škôl. Myslím, že to treba formulovať prísnejšie. Nesme nikto eh, predčasne opustiť školy. No a meradla musia byť pre všetkých porovnateľné. Ja som hovoril s rôznymi ministrami a všetci povedali, že pre nich eh, nie je žiadny problém znížiť um, percento predčasného ukončenia školskej dochádzky po 10 A ja som sa aj spýtal, no prečo sa vám to nepodarilo doteraz? Možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, s akými meradlami títo ministri počítali. A ďalej základný výskum na univerzitách. To je základ pre vedu a inovatívne hospodárstvo. To je predpokladom pre dosiahnutie cieľov stratégie EU 2020. V Európe veľmi rýchlo sledujeme krátkodobé ciele a investície zamerané na hospodársky výnos, ale zabudáme na základný výskum. Potrebujeme, sa, potrebujeme hľadiť do budúcnosti. Ďakujem pekne, predsednička. To bolo, myslím, všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Papa Nikolao. Ďakujem opäť. Chcel by, chcel by som poďakovať pánovi Takulovi za jeho prácu. Pred rokom Európska rada vytvorila myšlienku Európskeho semestra a ja som si myslel, že to urobili kvôli tomu, že sme nerozsiahli Lisabonské ciele a bolo treba nájsť nejaký spôsob, ako nájsť kontrolu nad plnením našich cieľov na to, aby sme dosahovali lepšie výsledky v roku 2020. A aj keď máme ciele, členské štáty si stanovili ciele, oni sú tí prví, ktorí začínajú, ako dovolíte, s takým faulom. Takže my ako výbor sme zodpovední za šport. A tak ako povedal pán Takula, v predbežných indikáciách členských štátov v piatich oblastiach, ktoré boli dohnuté v rámci stratégie Európa 2020, tak ciele stratégií pre vzdelanie, všetky z nich klesajú no a to povedal pán Takula, máme či, cieľ znížiť eh, predčasné ukončovanie eh, predčasnej dochádzky po 10% do roku 2020, no a myslím, že to nie je eh, dosť. Uh, treba tiež odsúdiť skutočnosť, že národné ciele nedosiahli toto číslo, ako aj nebolo dosiahnuté číslo zvýšiť do roku 2020 40 percento, percento vysokoškolských absolventov. Preto treba rok sme mali žiadať eh, opatrenia. Som zvedavý, ako to rok bude vyzerať. Myslím, že nebudeme veľmi optimistickí. A no, v neposlednom rade ja som si zo skúseností krajín, ktoré trpia krízou verejného zadlženia, že dramaticky sa znižujú výdavky a ja neviem, ako nám to pomôže v našich povinnostiach, povinnostiach komisie a členských štátov. Vieme, že vzdelávanie je veľmi dôležitým faktorom na podporu dosávania cieľov, na podporu inovácie a vytváranie pracovných miest, ktoré súvisia s novými technológiami. No a O tom sme už hovorili aj v predchádzajúcich diskusiách. Ja však eh, v tomto momente neviem, ako je to mohlo stať eh, pomocou súčasných vzdelávacích politík. Eh, súhlasím s vyjadreniami našej predsedničky. No skutočne, ak čísla, záväzky, povinnosti pre vzdelávanie, keď sa na ne pozrieme, tak nemáme dôvod hľadieť do budúcnosti s optimizmom. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som chcela len upozorniť na problém kultúry v tomto monitorovacom cykle. Už eh, sa to podkopáva úspornými opatreniami v mnohých krajinách, ale tiež v krajinách, ktoré sú v finančných problémoch. Takže v mojej krajine mnohé programy ehm, museli zrušiť alebo obmedziť ochranu kultúrnych pamiatok. Ja myslím, že musíme ochraňovať naše dedistvo v rámci e, programov úsporných balíčkov a to, to buď finančnou podporou a dohodami nemôže úsporné opatrenia postihovať kultúrne dedičstvo, ale mám podozrenie, že v mnohých krajinách, napríklad vo Veľkej Británii to vidíme. Myslím, že to treba napraviť. Ďakujem musíme dávať pozor, aby sme všetky e, tieto záležitosti nezapracovali do nášho textu. V texte ide prakticky len o európsky semester pre ekonomickú, pre hospodárskú politiku. Nie som e, veľmi spokojná s tým, že všetko, o čom tu hovoríme, e, tam môžeme nejakým spôsobom zapracovať. Myslím si, Háno, že napríklad ten bod číslo 7, tak ako ho tu máme, môže e, tak zostať. Nemyslím si, že e, musíme mať e, e absolventov univerzity 40 e, e, Nie len absolvent e, univerzity je hodnotný. E, my hovoríme o mládeži s vysokoškolským vzdelaním alebo s rovnocenným vzdelaním. Dostávame sa totižto do situácií, ktorí sa inou cestou e, dopracujú e, tiež k svojmu cieľu, e, ako keby sme to znehodnocovali. E, a dávame im pocit, že e, títo e, ľudia sú e, menej hodnotní ako tí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za všetky príspevky. Chce sa vyjadriť ešte komisia. Madame Fiorella, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi za toto stanovisko. Vo väčšine zdieľame návrhy a myšlienky, ktoré sú zachytené v tomto texte a budeme brať do úvohy obsah, ale rada by som zdôraznila, že je tiež pravda, že výchova sa explicitne nespomína medzi tými desiatimi prioritami, v tej výročnej štúdii, ale v každom prípade vyzývame členské štáty, aby brali vo výdavkách do úvahy potreby vzdelávania výchovy na obdobie rokov 2011 a 2012. V dvoch špecifických prioritách v čísle 4, aby bola práca atraktívnejšia a aby sa nezamestnaní naspäť vrátili e, do pracovného trhu a prepojiť to samozrejme aj so zvyšou kvalifikáciou, rekvalifikáciou a tak ďalej. A potom je tam priorita číslo 7, aby sme našli rovnováhu medzi flexibilitou a pracovnými miestami. A táto výročná prospektívna správa alebo štúdia hovorí, že je potrebné aj vylepšiť študijné výsledky, aby mladí ľudia mali prístup na pracovný trh. Je teda pravda, že explicitne sa tam vychová vzdelávanie nespomína, ale v každom prípade je veľmi prítomná medzi riadkami, ak to môžem tak nazvať. Ďakujem. Ďakujem Hanovi Takulovi za jeho prácu. 14. júna, do 14. júna, pardon, ospravňuje sa 16. júna, je e, lehota na podanie pozmenujúcich návrhov. V júli budeme o tom hlasovať. A teraz sa dostávame ku kolegyni Silvii Kosta, ktorá e, pripravila e, materiál na tému Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Silvia, nech sa páči. Grazie, Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno. V mojej správe som sa snažila upozorniť na význam tejto platformy proti chudobe a poukázať na to prepojenie medzi kultúrou, vzdelaním a chudobou. Je potrebné, aby členské štáty viacej investovali do vzdelávania výchovy a aby brali e, do úvahy teda investície do vzdelávania výchovy. Ak samozrejme chceme zvýšiť úroveň vzdelávania, a komisia to práve pred chvíľou povedala, že tiež je potrebné, aby sme mali aj väčšiu angažovanosť, aby sme bojovali proti predčasnému odchodu zo školy, ukončeniu školskej dochádzky. Teda potrebujeme taký prístup v školskom systéme, aby e, sme znížili chudobu a aby sa vytvára, aby bolo možnosť sa umiestniť na pracovnom trhu. A potom tá možnosť porovnania určitých koeficientov alebo ukazovateľov. Vieme, že niektoré členské štáty zaostávajú a to aj znižuje mobilitu schopností a uznávania titulov, ale máme tu takú iniciatívu ako napríklad FARE, ktorá je veľmi dobrá a predložili sme návrh, aby sa zabranilo prenosu chudoby z jednej generácie na druhú a to tak, že zaručíme kvalitné vzdelávanie a výchovu, či už umeleckú výchovu alebo e, v praktikovaní športu a tak ďalej. To sú možnosti, kde sa deti môžu vyjadriť, ale zároveň môžu získať schopnosti a zručnosti, ktoré ich vyzbroja do budúcnosti. Ďalší dôležitý bod potrebujeme taký interkulturálny prístup vo vzdelávaní aj v výuke jazykov, aby sme e, zabezpečili začlenenie detí z rodín imigrantov do všetkých úrovní vzdelávania. A čo je tiež kľúčové, e, to je dobrovoľnícka činnosť. Tá zohráva kľúčovú úlohu, aby sme zabránili sociálnemu vylúčeniu, ale aby sme získali aj formálne, aj informálne schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné, keď chceme byť plnoprávnymi a plnoplatnými občanmi. Zažiadali sme o štúdiu v našom výbore, aby sme zistili, aké sú ťažkosti handicapovaných dievčat, ktoré môžu mať e, napríklad problémy ekonomické, finančné v rodine a tak ďalej. A problémy prístupu k vzdelaniu a potom aj problémy prenosu chudoby medzi generáciami. To by sa mohlo myť v rámci e, roka Solidarity medzi generáciami. A mohli by sme venovať pozornosť mladým ľuďom prostredníctvom rôznych európskych programov a projektov. A tiež je potrebné zhodnotiť schopnosti chudobných ľudí. Existujú veľmi zaujímavé štúdie, ktoré hovoria, že tieto osoby, hoci e, nie sú ekonomické vyhodnené, to neznamená, že by boli nezaujímavé pre spoločnosť. Aj oni majú určité schopnosti a zručnosti, napríklad chudobné ženy, pre nich vytvoriť taký systém sociálneho bohatstva a blahobytu, a to nie len tými kompetenciami a schopnosťami, ale ďalšími. No, ako viete, správa na úvod teda je obmedzená v rozsahu, nemôžeme e, vyjadriť všetko, čo by sme chceli, tak som sa obmedzila len na tie najdôležitejšie body, ale je to základ, od ktorého sa môžeme odpichnúť. Napríklad otázka dôchodku adekvátnej, teda penzie. To je tiež súčasťou politiky boja proti chudobe a tiež vzťahy Európy a tretich krajín. Toto je veľmi stručne, čo som chcela vám povedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Kto sa chce teraz vyjadriť? Sean Kelly. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že to ide skutočne do centra existencie Európy a podstaty Európy a vytvorenia Európskej únie a hlavne prosperity všetkých občanov. Je tu viacero vecí, ktoré sa sústredia na tejto veci, takže myslím, že môžeme sledovať tento cieľ. Jeden z kľúčových aspektov je e, znížiť predčasné, predčasné ukončenie dochádzky školskej. Pretože ak to tak urobia, tak um, sa ocitnú v pasci chudoby takmer automaticky a musia čeliť uh, nebezpečenstvom ako drogy, násilie a tak ďalej. Takže to je kľúčový aspekt. Bolo to zaujímavé v rámci poslednej debaty, ktoré sme vedli, že vlády žiadali nekrátiť finančné prostriedky na jeden z kľúčových aspektov, ktorý treba riešiť, je zlepšenie kvalifikácie učiteľov, pretože čím lepší budú učiteľia, tým pravdepodobnejšie či budú lepší učiteľia, tým lepší budú aj žiaci. No a to je dôležitý bod. No a ďalej ďakujem spravodajkyni za to, že začlenila do správy šport ako nástroj na boj proti chudobe a podporu sociálnej inklúzie. A to, myslím, zatiaľ nebolo dostatočne uznané. A to je uvedené v bode 4. No a samozrejme tiež úlohu, dôležitú úlohu, ktorú zohráva dobrovoľnícka činnosť. No a vytváranie pocitu spoločenstva, tú atmosféru, ktorú potrebujú ľudia, na zvýšenie kvality života. Takže toto je dôležité, na to, čo treba robiť. No a výzva je v nadchádzajúcich 10 rokoch tie ciele stanovené v stratégii 2020 pretaviť do reality. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán, Pán Bisky. Ďakujem. Stanovisko, respektíve oznámenie komisie považujem za pozoruhodné. Aj to, čo povedal pán Kosta, môžem počiarknúť a e, podporiť. Mám však jednu myšlienku. Neznamená sociálna chudoba aj kultúrnu chudobu? Sme výbor pre kultúru a preto to spomínam súvislosť medzi sociálnou chudobou a kultúrnou chudobou e, môžem prezentovať veľmi dobre na príklade malých miest, ale určite to nemusím urobiť, pretože väčšina z vás majú skúsenosti z tejto oblasti. V tejto súvislosti vyvstáva teda otázka, pokiaľ by sme e, mali e, začať s tým, že e, budeme žiadať minimálne kultúrne štandardy, samozrejme, že to sa nedá zabezpečiť do zajtra, aké minimálne štandardy vôbec potrebujeme, aby bolo možné zaručiť, aby sa títo ľudia, teda hlavne deti, dostali z tejto biedy, alebo aby dospelí mohli niečo urobiť pre vývoj, rozvoj svojich detí. Veľmi často je to spojené e, s jednou otázkou, koľko peňazí majú rodičia. Niekedy samozrejme zohráva úlohu aj to, aké e, školské zariadenia má daná obec a podobne. Ale ja by som bol skutočne veľmi rád, pokiaľ by sme mohli diskutovať na tú tému, aké minimálne kultúrne štandardy, normy potrebujú ľudia, deti v Európe čo musíme už len z pozície humanity jednoducho ako základ ponúknuť. Chcel by som sa u kolegyne, chcela by som sa u kolegyne podakovať za e, stanovisko. Ďakujem aj za návrhy. Nepochybujem o tom, že chudoba vedie k sociálnemu vylúčeniu a to z dvoch hľadísk. Týka sa to samozrejme európskej e, chudoby, ale aj e, ľudí, ktorí prichádzajú e, do Európy z iných chudobných krajín. Takže skrátka ide o lepšiu situáciu migrantov Ďalej, čo myslíte pod pojmom e, účinkovanie nevládnych e, organizácií? Ako ich e, zapojiť e, do e, týchto programov? Bola by som rada, keby ste nám to vedeli bližšie vysvetliť. Nemyslíte si, že by sme to mali popísať ináč, teda túto skupinu? Poky, aspoň e, v grečtine mi to E, znie skôr ako sociálne vylúčenie, takže bola by som veľmi rada, pokiaľ by sme to mohli trochu ináč definovať. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka boja proti chudobe a Európskej platformy boja proti chudobe, E, pani Johana Manesku je tieňovou spravodajkyňou. Ako koordinátor by som k tomu rád niečo e, dodal. Viedlo to k niektorým úvahám u kolegyne. Musím však pripomenúť, že v Európe v súčasnosti máme e, veľmi silnú hospodárskú recesiu Napriek tomu však Európa ešte stále patrí medzi najbohatšie e, regióny sveta. Možno doka- dokonca najbohatší regi- je najbohatší región vôbec. Pokiaľ sa pozrieme na štatistiky, možno povedať, že 18 miliónov ľudí žije na hranici biedy z 500 miliónov. A z toho je neuveriteľne vysoký podiel detí a to je práve to zaražajúce a alarmujúce. Deti sú predsa tým najdôležitejším kapitálom spoločnosti a pokiaľ deti žijú pod eh, hranicou chudoby, tak musíme zakročiť pre nás je téma e, vzdelávanie ešte stále kľúčom k odstráneniu tejto chudoby. Jednoducho nepostačuje, ak znížime e, kvótu e, tých, ktorí predčasne odchádzajú zo škôl pod 10 Každý musí dostať príležitosť na školské vzdelanie. Pre nás je nesmierne dôležité, aby sme v plnom rozsahu vnímali to, čo sa ponúka. Je potrebné vytvoriť nové podnety pre vzdelávanie. Musíme mládež podporiť k tomu, alebo podporiť v tom, aby mala záujem o vzdelanie. Jednotlivé členské štáty musia pripraviť, navrhnúť spoločné opatrenia pre tento postup. Ja ako bývalý učiteľ môžem povedať, že pokiaľ chceme zistiť, kto sa nachádza v tejto e, špirále chudoby, e, to sa dá veľmi ľahko zistiť, ale my potrebujeme jednoducho politickú vôľu a tú politickú vôľu v tom výbore vidím. Dôležité je, aby sme túto vôľu nie len mali, ale skutočne urobili všetko preto, aby sme podporili všetky členské štáty v tomto konaní. Uh, určite súhlasím s tým, čo povedal aj konec koncov môj kolega pred chvíľočkou, že vzdelávanie je kľúčom k úspechu. Uh, a je to jediný spôsob, ako môžeme bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pretože ak deti pripravíme dobre, tak majú nižší predpoklad, že naozaj spadnú mimo, mimo sieti, e, ktoré sú vytvorené. Určite je dôležité podporiť kvalitné vzdelávanie. Myslím si, že spravodajkyňa to veľmi pekne a veľmi dobre e, vyjadrila aj vo svojom, e, vo svojom návrhu. Eh, možno niečo, čo nepatrí do nášho výboru, ale rada by som spomenula, že chudoba sa často feminizuje, to znamená, že sú to hlavne mladé dievčatá, ktoré nedostatočným vzdelávaním a nedostatočným prístupom k rovnosti eh, sa potom stávajú, eh, sa dostávajú mimo mimo sieti a stávajú sa potom chudobnými alebo hrozí im väčšia chudoba. Eh, viackrát spomenuté dobrovoľníctvo, máme rok dobrovoľníctva. Je dôležité aj spomenúť a uznať, že napríklad mimoškolské aktivity, ktoré robia aj učitelia, aj iní dobrovoľníci, sú väčšinou naozaj na dobrovoľníckej báze a prispievajú eh, určite sociálnej inklúzii a väčšiemu zapojeniu detí, eh, či už do procesu vzdelávania, ale práve aj tou mimoškolskou aktivitou, aby sa viacej medzi sebou stávali takými rovnejšími, alebo tá rovnosť, aby sa medzi nimi zvyšovala. Takisto e, minulý týždeň, pred dvoma týždňami prijatý e, radiofrekvenčný rámec politika radiofrekvenčného spektra v Európskej únii, e, digitalizácia, internet pre každého je jedným z ďalších prostriedkov, ktoré môžeme využiť v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pretože priam, práve aj cez internet sa dokážeme napríklad ďalej dovzdelávať a vieme vlastne podporiť to, čo si myslíme, že je dôležité. Čo bolo spomenuté pánom Biským, ako podporiť kultúru napríklad ako môžete bojovať e, proti chudobe kultúrou. E, u nás napríklad existuje na Slovensku jeden veľmi pekný projekt, e, že ministerstvo školstva dáva deťom poukážky, všetkým deťom bez rozdielu sociálneho postavenia, ktoré môžu využiť len napríklad na návštevu nejakých kultúrnych podujatí a tak sa napríklad deti dostanú do divadla, do kina, e, kde by sa možno e, vďaka svojim rodičom, ktorí nemajú peniaze, nedostali, ale práve tým, že štát napríklad takto podporuje všetky deti, e, majú možnosť vidieť niektoré veľmi pekné predstavenia. Čiže je to jeden z prostriedkov, ktorý sa môže využiť. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Chcela by sa komisia vyjadriť? Pán Pontus, nie prítomný. Tak e, sa musíme zaobísť z jeho prístavku. Chce pani Kosta sa ešte vyjadriť? Ďakujem pekne. Rada by som poďakovala kolegom za ich príspevky a návrhy. Ja budem samozrejme ochotná a pripravená toto stanovisko rozšíriť. Je to text, ktorý môže byť veľmi dôležitý vzhľadom na to, že stratégia 2020 eh, aby mala aj teda vo svojich cieľoch tie kultúrne aspekty. Potom, pokiaľ ide o vystúpenie pána Kellyho. Ja som to napísala veľmi stručne a hutne, ale je pravda, že počas hospodárskej krízy nemôžeme znižovať záväzky a angažovanosť členských štátov v tejto oblasti, tak ako napríklad sa to robí v mojej krajine a potom návrh pána Biskyho, že by bolo užitočné hovoriť o nejakom minime, minimálnej norme pre kultúru. Aj to je samozrejme veľmi zložité zadefinovať, ale napríklad my máme také minimálne normy, ktoré sme zadefinovali aj na európskej úrovni. A tie kľúčové schopnosti kompetencie, tak ako je to zadefinované aj v správe pani Badie a je pravda, že ak každá krajina sa musí venovať vzdelávaniu a výchove na základe tých základných princípov, tak samozrejme, ale samozrejme nesmieme zabúdať aj na NGOčky, a oni samozrejme sú takým podporným bodom, sú príležitosťou, príležitosťou pre deti, ktoré už možno môžu byť mimo výchovného vzdelávacieho systému a nedosiahali žiadny titul, tak oni môžu robiť nejaké projekty vzdelávacie, odbornej prípravy, ehm, NGOčky, dobrovoľnícke organizácie môžu zohrávať skutočne veľmi dôležitú úlohu na to, aby motivovali deti, aby sa naspäť vrátili do školy alebo k vzdelávaniu. Niektoré európske programy to takto vidia. Teraz slovo chudobní, áno, chudobní ľudia. Áno, možno by sme mali nájsť nejaké kojné, ako hovorí rečnička, teda nejaký názov, eufemizmus. Hovorím o všeobecnejšom termíne, osoby, ktoré sú sociálne, ekonomicky alebo inak vylúčené. O takýchto osobách hovorím a treba brať do úvahy aj ich prínos. Pán Takula hovoril, že 20 miliónov detí, ktoré žijú pod prahom chudoby a že by sme tejto otázke mali venovať väčšiu pozornosť a riziko, že sa chudoba môže prenášať z generácie na generáciu v prípade, keď nie je dostatočná pomoc zo strany vzdelávania a výchovy. Áno, to je veľmi dôležité. Jedna petina detí v Európe sú e, ohrozené tým, že budú nejakým spôsobom marginalizované, takže treba venovať pozornosť aj právu e, deťom na prístup k vzdelávaniu a výchove a myslím tým predovšetkým na deti e, rodín e, imigrantov alebo na deti handicapované. Súhlasím s tým špecifickým pozmeňujúcim návrhom, že by bolo možné uvažovať o tom, že by členské štáty brali do úvahy špecifické konkrétne ciele na boj proti predčasnému ukončeniu dochádzky. A samozrejme, Katrin, kvalita je veľmi dôležitá. Otázka sociálneho vylúčenia, um, to všetko dostáva čím ďalej tým väčší e, aspekt, že to postihuje viacej ženy. A Áno, a robiť celoživotné vzdelávanie, aby sa títo ľudia znovu dostali naspäť do pracovného trhu. Ja si myslím, že je tu spoločná vôľa, aby sme posilnili ten aspekt, že treba bojovať proti chudobe vzdelávaním výchovou. Ja samozrejme tiež predložím nejaké pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle, napríklad podpora profesorov, ale aj tých, ktorí sa venujú tým deťom, ktoré ukončili predčasne školu. Ďakujem, Katarína. Pardon, Silvia. Ako som už povedala, pozmenujúce návrhy je možné podať do 14. júna a v júli budeme o nich hlasovať. Dostávame sa k bodu číslo 8 nášho programu. Ide o výmenu názorov s organizáciou Cultural Action Europe. Pani Kišova je prítomná. Hneď ju poprosím, aby sa ujala slova. Nech nestrácame čas. Nech sa páči, máte slovo. Porozprávajte nám, čo dobrého robíte. Čo... Ďakujem veľmi pekne, predsednička, aj všetkým členom výboru. Ja som, ja tu zastupujem platformu Culture for Europe a poviem vám niečo o kampani, ktorú sme spustili spolu s Európskou kultúrnou naráciou na to, aby sme upozornili na kultúru a podporu kultúry v Európe dnes. Ako viete, ako vidíte, tak tá kampaň má názov We Are More a za cieľ má mobilizovať čo najviac občanov a umelcov e, celej EÚ aj za jej hranicami. Chcel by som upozorniť na a chce upozorniť na príspevok kultúry k európskemu projektu. No a príspevok európskej kultúrnej spolupráce, aké sú naše ciele my sa zameriavame, to asi nebude prekvapenie, rozhodli sme sa pre dva, na, pre dva ciele. Eh, jedna je eh, podpora kultúrneho programu, veľmi stabilného, a po druhé eh, podpora kultúrnych aktivít zo štrukturálnych fondov. Všetci vieme, ako veľkou výzvou je kontext v súčasnosti, hlavne keď hovoríme o rozpočtových opatreniach a načasovanie tejto kampane je zamerané na rokovania o viacročnom finančnom rámci. No a v tomto kontexte by sme chceli, aby tento výbor predložil správu výboru šurno a predseda Barroso podporil túto kampaň pomocou videa. Samozrejme vieme, že potrebujeme, aby Európska komisia predložila veľmi ambiciozne návrhy vo všetkých oblastiach politiky a chceme, aby sme niečo dosiahli neskôr. Veľmi radi sme, že môžeme oznámiť, že od tohto týždňa už máme 10 tisíc podpisov pod manifestom kampane a dúfam, že ďalších 15-20 eh, tisíc získame do júla tohto roka, ktoré chceme prezentovať ako reakciu na návrh komisie, rozpočtu komisie a ďalej chceme ho predložiť členským štátom na jeseň tohto roku. Je jasné, že Výbor pre kultúru Európskeho parlamentu je pre nás mimoriadne dôležitý a dúfame, že môžeme požiadať eh, výbor, aby formálne podporil kampaň. Dúfame, že členové nielen tohto výboru, ale aj poslanci, poslanci Európskeho parlamentu po, eh, podporia, podpíšu manifest a preukážu význam týchto a podporia význam týchto programov a uvidia, ako a je to, aký význam to pre nás zohráva, aké snahy vyvíjame a dúfam, že sa e, nestretíme v ďalšom kole rozpočtových rokovaní. No a v nedávnych štatistikách e, Eurostatu e, v roku 2009 sa ukázalo, že viac ako 90% európskych občanov si myslia, že kultúrna spolupráca v Európe je veľmi dôležitá. Myslím, že táto kampaň zdáva holta eh, tejto podpore a tešíme sa na všetky, všetky vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne za vašu snahu a angažovanosť. No a, a môžem povedať, že my sme eh, viac ako len hospodárskym, hospodárskym projektom, ale je to aj kultúrny projekt. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že som to povedal stručne a informatívne. Ďakujem pekne, pani Kiš. Ja som chcel vám pripomenúť, že organizácia, ktorá sa dnes nazýva Európske fórum, alebo teda Culture, Cultural Action Europe, ktorú sme, ktorú poznáme od roku 1992 pod názvom Európske fórum pre umenie a dedictvo. No a podľa tohto mota a podľa tohto hesla úzko spolupracujeme. No a ja len pripomínam, že naposledy, to už bolo počas posledného volebného obdobia, sa uskutočnila kampaň 70 centov pre kultúru, to samozrejme nestačilo, eh, ani zďaleka. A ani v budúcnosti to nebude stačiť. No a ja vám môžem eh, povedať, že aj to, že Baros vám poslal video, ešte neznamená, že výbor pre kultúru tohto výboru a samozrejme mm, kolegium komisárov robí nejak veľmi veľa viac musíme ísť podľa stropu finančného výhľadu. Ale viete, že my sme veľmi radi, keď a prišli organizácie z občianskej spoločnosti, ktoré podporujú našu prácu. My sa musíme držať toho, čo nám čo dostaneme a viac nemôžeme robiť. Ale samozrejme sa snažíme v rámci nových programov klásť nejaké dôrazy a spoliehame sa aj na predsedu komisie keď bude vo funkcii a nie len ako súkromná osoba nasľubuje takéto veci. Ja dúfam, že sa nám v budúcom roku podarí trochu viac, pretože momentálne máme EU poznatky, že kultúra je hospodárskym faktorom. No a viete, že takýto faktor dokáže presvedčiť o význame kultúry viac ľudí, ako keď len povieme, že niečo to robí pre náš život. Je to pekné, že existuje. Takže ja hovorím, že rada to podporím výbor ako taký to nemôže urobiť. Ja požiadam všetkých kolegyň a kolegov, aby sa podpísali, aby podporili ten program. Myslím, že by sme mali podporiť ľudí, ktorí s nami niečo robia a robia niečo pre nás. Vaše moto ma trochu zmiatlo, pretože ja už som viackrát a už som o tom hovorila, že profesor Everding, veľmi dôležitá kultúrna osobnosť v Nemecku, ktorý už bohužiaľ zosnul pred 50 rokmi na konferencii povedal, zodpovedal na otázku, čo je kultúra. Povedal, že kultúra je viac. No a vy hovoríte, že we are more. Myslím, že tým sa myslí to isté. Neviem, či sa chce niekto vyjadriť. Ja predpokladám, že všetci, všetky kolegyne, kolegovia sa dnes posedia k počítaču a podpíšu tento dokument. No, žiadam vás o to, prosím vás o to a môžete si to overiť. Ja urobím to isté. Ak kto to neurobi sám, tak by som chcel požiadať asistentov a kolegov, aby ste to urobili vy, aby sa to stalo. A moji praktikanti to počujú, aj tí to robia. No už dobre. Ďakujem veľmi pekne, pani Kíš. Myslím, že to bola vynikajúca myšlienka. Je to niekto z komisie? Kto by chcel niečo dodať? Nie, vidím, že nie. Treba povedať, že tam Vera slúbila si niečo, čo nevie dobržať. No dobre, ďakujem veľmi pekne, pani Keš. Sme na vašej strane a budeme si na to dávať pozor aj v ďalších programoch. Dobre, ja teraz ukončujem toto zasadnutie a dostávame sa k zasadnutiu koordinátorov. Všetci, ktorí nepatria medzi ko- koordinátorov, môžu opustiť miestnosť. Sitzung ist beendet.